by som na záver povedala, že som veľmi rada, že som mohla s kolegami e, spolupracovať a som rada, že ten kompromis odráža tie názory, ktoré tu boli vyjadrené v rozprave. Ďakujem pekne, hovorí pán predsedajúci. Vážení kolegovia, asi uznáte, že pre mňa je veľmi frustrujúce, že som sa nemohol priamo zapojiť do debaty, vzhľadom na to, že som v predsedníckom poste, ale chcel by som poďakovať e, spravodajcom pre všetkým pani Trautmann, pani Castillo a Malcolm Harbrovi, za ich prácu. Chcem poďakovať komisii a predovšetkým pani komisárke Redingovej za vynikajúcu spoluprácu v tomto náročnom procese. A na záver chcem povedať, že mi bolo cťou taktiež uvítať predstaviteľov rady na, v rámci tohoto dôležitého a náročného procesu. A dostal sa nám v rámci debaty ešte k zaujímavej výmene názorov na právne otázky. Takže zajtra budeme hlasovať, ale momentálne prejdeme na ďalší bod po programu rokovania. Pôjde o všeobecnú rozpravu téma Europol. Mene Indeed, uh, Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda, dovolte, aby som využil túto príležitosť a ospravedlňujem sa v mene kolegu Timothy Kalkenho, ktorý tu nie je prítomný a ja si dovolím teda prečítať tie slova, ktoré on položil na, na papier. Takže najprv by som poukázal na tú správu kolegu Timotieho, ktorá hovorí o pravidlách o utajovaní, o utajovaní skutočnostiach. Čiže ide o spôsob uplatňovania týchto princípov, ktoré sa uplatňujú cestou Europolu. Čiže určitá spoločná norma pre ochranu informácií, ktoré prechádzajú informačnými kanálmi Europolu a cez kanály národných jednotiek. Vlastne môžem povedať, že ozaj tí, ktorí rokovali o tomto materiáli, prechádzali ozaj ťažkou prácou, kým dospeli k podpisu. A teraz vieme, že Lisabonská zmluva sa stane realitou a preto niektoré v súčasnosti platné predpisy sa stávajú zastaranými. Takže Vlastne niektorí kolegovia poukazujú na to, že bolo dobre tento text e, rady proste e, vypustiť. My sme za to, aby došlo k lepšej výmene informácií a uznávame, že Europol prichádza s veľmi pozitívnymi prínosmi voči členským krajinám, pokiaľ ide o boj proti kriminalite. A je tu potreba samozrejme zachovať aj to, že suverénne štáty majú taktiež svoju úlohu, pokiaľ ide o ich orgány činné v trestnom konaní. Tým, že vstúpi do platnosti Lisabonská zmluva, spolupráca v oblasti polície e, bude určite pokračovať a vlastne nebude potrebné nejak pozmeňovať existujúce predpisy, kým žiadosť pána Niko- na pána Nikolsona od pána predsedu, aby čítal pomalšie. Prepačte, pán predseda, ospravedlňujem sa, odkiaľ prichádzam, tam hovoríme rýchlo, ale čo som chcel povedať je toto. Spravodajca žiada, aby sa tento návrh stiahol a aby sa počkalo s novým, alebo aby sa počkalo, kým uplyne 6 mesiacov od vstupu do platnosti Lisabonskej zmluvy, že potom bude predložený nový materiál. Ďalej, Švedsko a Španielsko E, prichádzali e, s návrhom na návrhom, ktorý sa týka forenzných laboratórií. Dôležité je, aby tieto laboratória mali náležitú akreditáciu. Toto by umožnilo užšiu spoluprácu medzi orgánmi činnými v trestnom konaní. Informácie vymienené v tejto oblasti a v oblasti teda e, spolupráce do sfer súdnictva a vnútra, sú oblasťou, ktorá je nesmierne dôležitá v boji proti kriminalite. Takže rámcové rozhodnutie týkajúce sa forenzných laboratórií vyvedlo k tomu, že výsledky, ktoré boli dosiahnuté v laboratóriu tohto typu v jednom štáte, sa budú náležitým spôsobom rešpektovať aj v inom štáte. Čiže by tu išlo o ekvivalentnosť. Tento účel sa dá dosiahnuť tým, keď sa budú akreditovať príslušné laboratórne postupy. A takéto rámcové rozhodnutie by sa malo týkať predovšetkým otázok DNA a otlačkov prstov. Ide o to, aby príslušné spracovanie materiálov v takýchto laboratóriách a výsledky týchto laboratórnych forenzných postupov boli uznávané rovnako aj v ostatných členských štátoch únie. Ja si uvedujem, pán predseda, že už presahujem čas, ale dovolte mi ešte pokračovať. Podporujeme závery rámcového opatrenia a tým, že vstúpi do platnosti Lisabonská zmluva, e, sme za to, aby sa ešte vlastne počkalo a aby sme vlastne počkali, ako sa vyvinie potom situácia po vstupe e, Lisabonskej zmluvy do platnosti a neskôr predložíme ďalší nový návrh, ktorý by sa týkal uvedeného. Žiaľ, je to veľmi dôležitá téma a teraz máme príliš málo času, než aby sme ju mohli do hĺbky prejednať. Ďakujem za slova. Dovolte, aby som teraz po maďarsky mohol viesť jednanie. Troška sme dovolili pánu Nikolsojnovi, aby e, ukončil svoje vystúpenie. Takže teraz pani Hiltvenson má k dispozícii 4 minúty. Ďakujem pekne za slovo. Ja budem veľmi stručná, takže pokúsim sa ušetriť ten čas, ktorý pretiahol pán Nikolson. Vážení kolegovia, Lisabonská zmluva vstúpi do platnosti, myslím, o 7 dní a 5 hodín od tejto chvíle. A musím povedať, že vlastne aj to, ako sa celá rada snaží čím skôr schváliť čo najviac opatrení, to je troška nepríjemné. Skutočne je nepríjemné, že tu vidím prázdne sedadlo tam, kde mal byť niekto zo zástupcov rady, aby sme si mohli vymeniť názory. V podstate podporujem návrhy predrečníka a samozrejme podporujeme rozvoj Europolu. Chceme, aby Europol bol silnou organizáciou, chceme, aby Europol dokázal fungovať a náležite chrániť to, čo treba, aby dokázal efektívne bojovať proti kriminalite. A samozrejme chceme ho vystaviť e, demokratickej kontrole, tak ako je náležité. A sme teda za to, aby e, sa stiahli terajšie návrhy, aby sa potom predložili nové, maximálne o 6 mesiacov a ešte lepšie skôr potom, teda, než po tom, čo vstúpi do platnosti Lisabonská zmluva. Ja vlastne mám na starosti aspekty prenosu osobných dát a aspekty utajovania a dôvernosti týchto údajov vo vzťahu k tretím osobám. Chcel by som sa opýtať práve, že ako sa hľadí na analýzu právnej služby parlamentu, že sa vlastne sa vybrala zlá právna základňa pre tento materiál. Neviem, kto z rady dokáže odpovedať na to, ale možno sa k tomuto ešte vrátime. Alebo niekto príde, kto nám bude vedieť odpovedať na túto otázku. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom Jean-Philippe Albrecht. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja podporujem mojich predrečníkov a myslím, že by bolo len dobré a konzekventné, keby rada na základe Lisabonskej zmluvy predložila akty k Europolu je len správne a nevyhnutné, aby policajná spolupráca v Európe bola diskutovaná v Európskom parlamente a aby sa Európsky parlament podielal na spolurozhodovaní o týchto veciach. Len tak môže Europol dostať dostatočnú legitimitu. zamietnutie ustanovení Europole v Európskom parlamente je jasný signál, eh, že eh, treba u, iný právny základ uplatňovať. A na to je jeden jediný dôvod. Eh, až príliš dlho bezpečnostná politika je mm, čisto záležitosťou exekutívnou, ktorá sa, o ktorej sa rozhoduje za zatvorenými dverami. Najneskôr antiteroristickými opatreniami zo septembra 2001 boli prijaté množ, bezpečnostné balíčky, ktorých účinnosť, nepomernosť neboli preskúmávané a vôbec nediskutované. Politické oddelenie tretieho piliera od Európskej únie umožnilo, že vlády zasahujú a dokázali presadiť zásahy do základných práv svojich občanov. A pritom práve na jednom mieste sa vytvorila nebezpečná nerovnováha Začal, že spolupráca bezpečnostných orgánov na celom svete je čoraz užšia, tak medzinárodná dohoda na minimálnych štandardoch základných práv a minimálnej ochrany sa bohužiaľ nekonala. A predovšetkým pri výmene osobných informácií medzi EÚ a tretimi krajinami je tento rozdiel medzi štátnymi kompetenciami a občianskými právami čoraz E, zretelnejší. E, Europol, Eurojust, Frontex, ako aj e, Schengenský informačný systém Eurodac a iné tieto zhromažďujú čoraz väčšie množstvo dát, osobných údajov no a prepojenie týchto údajov pre rôzne účely čoraz rýchlejšie napreduje. Už aj v Európe čoraz neprehľadnejšie, kto za akých podmienok zhromažďuje údaje, kto ich môže vlastniť, alebo ďalej postupovať aj ďalšie povinnosti a právny rámec zaostávajú. Avšak čo sa stane, keď tieto dáta budú poskytované tretím krajinám, pričom sa nejedná len o krajiny ako napríklad Norsko alebo Švajčiarsko, ale aj USA, Rusko alebo Maroko a Čínu. Nože ja sa pýtam, kto zaručí ochranu pred štátnou svojvôľou. Nie, tento parlament má nárok a úlohu začať s novým ústavným alebo s, novou, s novým zmluvným základom, rozbehnúť novú medzinárodnú spoluprácu v boji proti medzinárodnej kriminalite a terorizmu. No a toto vytvorenie spoločných minimálnych eh, noriem a štandardov na ochranu údajov sa musí uskutočniť ešte predtým, než ako Európska únia príjmeme ďalšie eh, dohody o výmene údajov s tretimi krajinami. A to platí a eh, tak pre informácie Europolu, ako aj pre informácie SWIFT, PNR, ktoré sa vymeniajú z USA. Jasné štandardy na ochranu údajov preskumávanie neprimeranosti a ochrana občanov je základným predpokladom akýchkoľvek ďalších opatrení. Ja som veľmi rád, e, že e, v paličku Europolu sa zhodneme e, v mnohých politických skupinách a je to dobrý signál pre ďalšie diskusie o ochrane údajov v Európe a práve to od nás teraz očakávajú občania. Ďakujem pekne. A ďakujem veľmi pekne, pán Albrecht. No a teraz má 4 minúty pán Díaz de Mera. Ďakujem pekne, pán podpredsedajúci, pán predsedajúci. Máme štyri návrhy rozhodnutia, ktoré chcú rozvíjať rozhodnutie zo 6. apríla 2009 rady. Ja žiadam rovnako ako moji kolegovia stiahnutie návrhu rady. Chceme viditeľnejší parlament, a Lisabonskú zmluvu, ktorá bude e, rozhodovať vzhľadom na balíček Europolu. Chceme rovnakú a vyrovnanú pozíciu s radou a komisiou, aby ste lepšie pochopili moje odmietnutie. Poviem niečo o ciele mojej správy. Medzi hlav, hlavnou úlohou tejto správy bolo fungovanie tejto agentúry a síce spravovať, zbierať, analyzovať a vymieňať údaje a informácie. Aby tieto misie realizovalo, je potrebné, aby kompetentné orgány v členských štátoch posúvali Europolu aktualizovanú, kompletnú a presnú informáciu. Len takýmto spôsobom môže Europol rozvíjať svoje analytické schopnosti. Rámec spôsobnosti rady tak ako sa to definuje v článku 2, hovorí o analýze údajov vzhľadom aj na článok 4 tejto zmluvy a z tohto dôvodu má Europol 19 druhov databáz. Každý archív a každý záznam má rôzne údaje, navzájom sú prepojené a týkajú sa konkrétnej trestnej činnosti. Takže databázy sú ústne prepojené na špecifickú pomoc, ktorú môže Europol poskytnúť orgánom. V súčasnosti tieto analytické údaje sú jediným legálnym nástrojom na európskej úrovni, aby sa tieto informácie zbierali, analyzovali, či už ide o informačné alebo osobné údaje. Tiež je tam návrh a všeobecné pravidlá, pokiaľ ide o technické aplikácie, ako aj pravidlá pre využitie. Potreba Zbierať informácie vyžaduje vytvorenie právneho nástroja, ktorý zaručí plné rešpektovanie základných práv, zdôrazňujem plné rešpektovanie základných práv európskych občanov a zároveň aj plný rozvoj fungovania Europolu. Ja rovnako ako Sophie Intveld sa pýtam, či je správna alebo správny alebo neprávny základ, ktorý sa chce aplikovať. V tejto oblasti, pán predsedajúci, úloha Európskeho parlamentu ako snemovne, ktorá zastupuje občanov, je ne, e, nevymeniteľná a je preto, pretože musíme aj vykonávať kontrolu a preto je nevyhnutné, že vzhľadom na vstup do platnosti Lisabonskej zmluvy sa musí Európsky parlament zúčastňovať legislatívneho procesu v rovnakej pozícii ako rada. Nie je nič dôležitejšie ako obrana občianských slobod a občanov a preto žiadam kolegov jednak podporujeme agentúru policajtov a policajnej spolupráce, ale odmietneme tento návrh až do momentu, kedy rada nedá parlamentu v tomto procesu patričné postavenia a by požiadali, aby rada a komisia stiahli svoj návrh a predložili nový návrh v zmysle kompetencií Lisabonskej zmluvy. Potom ešte vystúpim neskôr a tam presnejšie a jasnejšie vysvetlím moje stanovisko. Ďakujem. Ďakujem pekne pánovi Diaz de Mero. Pokračuje pani Sonia Alfano. 4 minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Rada by som vystúpila k sieti prevencie trestnej činnosti, ktorá vznikla v roku 2001 na základe rozhodnutia 2004-2007. Cieľom tejto siete je vymieňať informácie na národnej a európskej úrovni a zbierať všetky tieto informácie, vymieňať najlepšie skúsenosti, organizovať konferencie, seminári, semináre, stretnutia. Všetky tieto iniciatívy by mali umožniť zlepšenie praxe, lepšiu expertízu rade aj komisii, aby sa zabránilo trestnej činnosti a rozhodnutie uvažovalo o štruktúre, ktoré by vychádzalo zo siete kontaktných bodov, ktoré by vytvorila komisia členské štáty a minimálne jeden zástupca národných orgánov. Ďalšie kontaktné body eh, mali byť eh, určené vedcami, univerzitami a špecialistami v tejto oblasti. Ale bolo potrebné, bolo potrebné, aby sa tejto práci zúčastnili vedci, študenti, NGOčky a občianská spoločnosť Europola, Európsky, Európske observatórium pre drogy boli tiež asociované k tejto práci. V roku 2005 táto sieť eh, zrealizovala prvú internú reformu boli vytvorené dva výbory, jeden programový a pracovný a druhý výskumný výbor. A webovská stránka jej kompetencie prešla z Európskej komisie pod kompetencie Veľkej Británie. V roku 2007 došlo k ďalšej revízii táto revízia preukázala, že bolo potrebné posilniť e, sekretariát a tiež ukázala, že bolo potrebné sa venovať otázke zdrojov stáleho výboru predstaviteľov členských štátov. V marci 2009 prebehol externý audit, aby sa vyhodnotilo fungovanie siete, aby sme vedeli, či táto sieť zodpovedala cieľom, na, cieľom, na ktoré bola vytvorená, ale kvôli zlej organizácii sa tieto ambiciozne ciele nedosiahli. Tri prvky na to ukazujú nedostatok zdrojov, neúčennosť sekretariatu a tiež malá angažovanosť národných reprezentantov a príliš chudobný pracovný program. V tomto vyhodnotení sa uvažovalo tiež, že táto sieť sa, bude, sa rozpustí. Vytvorila sa teda pracovná skupina, ktorá mala zanalizovať tieto odporúčania z marca roku 2009. A bolo teda možné pozmeniť e, túto sieť. Externý sekretariát sa vytvoril za pomoci financie Európskeho spoločenstva, hoci niektoré členské štáty znovu zautočili a chceli, aby sa táto sieť rozpadla. Iné členské štáty chceli radšej, aby sa sieť zreformovala. Švedské predsedníctvo prišli s týmto návrhom a dokonca stanovili e, toto ako jednu z priorít predsedníctvom ale otie, a preto sme aj veľmi znepokojení, že dnes večer tu nie sú zástupcovia rady, pretože to je otázka nasmerovaná priamo na Švédsku švedské predsedníctvo, takže sa hovorilo o tom novom sekretariate, o kontaktných bodoch a o správnej rade. Tá správna rada, ktorú mali tvoriť e, národní zástupcovia menovaní členskými štátmi, mal tam byť jeden predseda a výkonný výbor. Ale je tam akási zmetenosť organizácií, pokiaľ ide o tie kontaktné miesta a zástupcov národných štátov. A čo je najvážnejšie, účasť občianskej spoločo- spoločnosti je jednoducho eliminovaná. Skúsenosti, odborníci sú tiež eliminovaní. Štruktúrálne prepojenie medzi sieťou a inými inštitútmi a orgánmi, ktoré sa zaoberajú prevenciou, a trestnou činnosťou, tak ehm, nie je tam žiadna spolupráca, koordinácia dokonca ani s parlamentom. Uznávanie jazykov tam tiež nie je zachytené, hoci táto požiadavka figurovala na úvod. Ja si myslím, že je to absolútne neúčinný postoj. Sieť vôbec neslúži, vôbec nebojuje a neslúži na prevenciu proti e, trestnej činnosti, pretože e, nesplňa ani ciele, kvôli ktorým bola táto sieť vytvorená Ide vlastne e, len o, len o také fungovanie, ako keby to bolo sabotovanie. Je to, pre niektorých zamestnancov je to akási forma cestovného ruchu, ktorý navštívili jednotlivé členské štáty v rámci práce tejto agentúry. Dokonca nemali ani preklady, neboli e, prizvané NGOčky k tejto práci, nemali dostatok zariadenia, materiálov. Myslím, že je nevyhnutné, že ak chceme, aby táto sieť fungovala, treba posilniť jej kompetencie a dať jej skutočnú účinnosť v boji proti organizovanému zločinu. Ak rada navrhla niečo menej ambiciozne. Keby bola navrhla, tak by sme to podporili a bohužiaľ to nie je tak. Nech sa páči sa Európsku komisiu. Pán Baro, ďakujem pekne, pán predsedajúci. Veľmi pozorne som si vypočul jednotlivé vystúpenia pani Nikolson, pani Intveld, pána Albrechta a pani Alfano. Samozrejme, je to rozpráva v ktorej sa miešajú procedurálne aj e, otázky, otázky podstaty. K tým procedurálnym samozrejme ja veľmi dobre chápem želanie Európskeho parlamentu. Sme v predvečer vstupu do platnosti Lisabonskej zmluvy a ja chápem veľmi dobre otázky, ktoré môže vyvolávať pre parlament e, prijatie niektorých rozhodnutí v Rade a je tiež pravda, že Európska komisia ľutuje trochu tento stav, ale v každom prípade by som rád objasnil niekoľko bodov v týchto troch témach pre parlament. Europol, ako veľmi dobre viete, rozhodnutím rady, e, ktorá nahradí medzivládny dohovor bude mať nový právny rámec a stane sa 1. januára 2010 agentúrou Európy. Prebehli veľmi dlhé rokovania predtým, než sa toto rozhodnutie v Rade prijalo a prípravné práce pre aplikáciu práve prebiehajú. Ja veľmi dobre chápem znepokojenie Európskeho parlamentu a Zdieľam určite to, že tá aplikácia toho právneho rámca je dôležitá, pretože tento nový inštitucionálny rámec otvorí novú cestu pre demokratickú kontrolu aj pre Europol a pre túto agentúru. Je potrebné, aby sme vyviedli uzávery a poučili sa z rozhodnutí rady, aby sme mali pevný základ na vypracovanie budúcej legislatívy. A na to by bolo zaujímavé, samozrejme, aby sa tejto práce zúčastnil Európsky parlament ako aj ďalší zainteresovaní, pokiaľ ide o Europol. A hlavne spôsob, ako realizovať parlamentnú kontrolu Európskym parlamentom a národnými parlamentami. Áno, pán predsedajúci, to samozrejme nebráni tomu, aby som nevyjadril polutovanie nad tým, že Európsky parlament odmieta návrhy rady. Ide o aplikačné ustanovenia, ktoré upravujú dôležité aspekty práce Europolu a bez nich Europol, ne, Europol nemôže fungovať. To je to, čo môžem skonštatovať. A teraz k forenzným laboratóriám a policii. Ja chápem, že Európsky parlament chce nový, iný základ pre toto rámcové rozhodnutie, pokiaľ ide o akreditáciu e, forenzných laboratórií a policie. Komisia súhlasí s využívaním akreditácie, pretože to umožní podporovať kvalitu práce týchto laboratórií, hlavne pokiaľ ide o citlivé techniky, pokiaľ ide o otlačky prstov, o DNA vzorky. Samozrejme, čím viac e, budú tieto laboratória akreditované, tým bude väčšia dôvera občanov. Ja veľmi dobre chápem problém právneho základu. Komisia rovnako ako parlament si myslí, že rámcové rozhodnutie pre služby v zmysle článku 50 zmluvy musí mať tento článok 50 ako právny základ. Európska komisia urobila vyhlásenie, ktoré je aj v zápisnici rady z 23. oktobra 2009 pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti a v tomto vyhlásení komisia si rezervuje právo v budúcnosti prijať opatrenia, ktoré bude považovať za potrebné. Dodávam, že rešpektujúc finančné úpravy, komisia je ochotná finančne podporovať aktivity členských štátov ktoré umožnia akreditáciu forenzných laboratórií. Komisia je tiež ochotná urobiť vyhodnotenie implementácie, aplikácie tohto nástroja k 1. januáru, júlu a tiež urobiť 4 ďalšie tejto akreditácii ja chápem pozíciu parlamentu, ale myslím si, že v podstate táto akreditácia sa vyvíja dobrým smerom, berúc do úvahy všetky želania, ktoré boli vyjadrené v plene. A teraz sa um, vrátim k sieti, Európskej sieti prevencie organizovaného zločinu a trestnej činnosti. Samozrejme, myslíme si, že treba bojovať, byť preventívne proti zločinu, len represívny prístup nestačí. Aby sme potlačili delikvenciu a organizovaný zločin, či už na lokálnej alebo cezhraničnej úrovni, prevencia je nevyhnutná. V nedávnych návrhoch, s ktorými som prišiel k, k obchodu s ľuďmi a k pornografii, tak tam som uvažoval o preventívnych opatreniach. Pani Alfonso, práve ste preukázali na slabosti tejto siete. Je to pravda, že posledné vyhodnotenie ukázalo, že potreba európskej spolupráce je reálna, pokiaľ ide o prevenciu organizovaného zločinu. A je tiež pravda, že verejné organizácie, asociácie, súkromní aktéry si želajú multidisciplinárny prístup, aby sa rozvíjali e, výmena skúseností na európskej úrovni. A tiež je pravda, že táto Európska sieť na prevenciu zločinu mala problémy strategického, politického, organizačného charakteru Európska komisia si to uvedomila. A čo sme okamžite urobili, sme zvýšili finančnú podporu sekretariatu tejto siete. Samozrejme, v štokholmskom programe sme zdôrazňovali policajnú spoluprácu a tiež potrebu toho, aby sme na európskej úrovni spravovali policajnú spoluprácu v zmysle Lisabonskej zmluvy. Je pravda, že táto sieť, a vy ste vmenovali viacero úloh, ktoré môže táto sieť splňať. A navrhli ste zaujímavé príklady úloh, ktoré by táto sieť mohla vykonávať. Môžeme si tiež myslieť, že eh, mali by vzniknúť spoločné projekty medzi sociálnymi a vzdelávacími štruktúrami, medzi školami, neustále vzdelávanie, spoločné univerzitné programy. Je jasné, že sme na začiatku veľkej preventívnej politiky proti zločinu. Úloha občianskej spoločnosti a parlamentu sa musia zvýšiť, to je jasné a aj takýmto spôsobom policajná spolupráca je už v spolurozhodovacej domene a procese. Takže si myslím, že budeme môcť spolupracovať čo najúžšie v rámci nového právneho základu a to bude v prospech všetkých občanov, ktorí trápia problémy bezpečnosti v každodennom živote. To sú moje odpovede. Ja ľutujem trochu túto rozpravu, ktorá sa na jednej strane venuje procedúre a tiež aj podstate veci, ale myslím si, že s aplikáciou Lisabonskej zmluvy a v priamej línii štokholmského programu budeme môcť pracovať oveľa lepšie a parlament bude môcť zaujať svoje miesto v tejto novej Stratégii proti organizovanému zločinu a akémukoľvek druhu kriminality. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán Baro. No a teraz si vypočujeme zástupcov politických skupín a ako prvý dostáva slovo pán Van de Kamp. Vážený pán predseda, ďakujem podpredsedovi komisie eh, za eh, reakciu, mm, za jeho pohľad na vec. Spolupráca, justičná spolupráca v Európe je veľmi dôležitá. Keď hovoríme o Európe občanov, tak hovoríme tiež o spolupráci v oblasti spravodlivosti. Boj proti mm, trestnej, trestnej, trestnej činnosti je veľkou prioritou, pretože trestná činnosť, kriminalita je čoraz, má čoraz viac cezhraničnejší charakter cezhraničná kriminalita alebo cezhraničná kriminalita tvorí už väčšinu e, trestných činov. No a EPP je preto za silnú políciu Europolu, ale aj Eurodaku, no a v tejto súvislosti aj za úlohu forenzných laboratórií dôležitým elementom pri boji proti organizovanému zločinu je demokratická kontrola tých, ktorí proti kriminalite bojujú. No a v tejto súvislosti by som chcel požiadať o pozornosť pre návrhy, ktoré v budúcnosti obdržíme o pozíciách obetí pretože v takejto legislatíve sa často jedná o práva obžalovaných alebo zadržaných. E, ich pozícia v rámci e, celého trestnoprávneho procesu je dôležitá, ale v budúcich mesiacoch by som tiež chcel, aby sme venovali pozornosť obetiam. No už a základné práva, e, vážený pán predseda, nie sú absolútne. Vždy ich treba vnímať v určitom rámci, tak ako holandská ústava, kde sa hovorí, že za, zodpovednosť každého a pozícia každého pred právom. A to platí pre každého úplne. No a, a ja myslím, že mali by sme počkať do 1. decembra teraz a potom až predkladať nové návrhy a potom um, bude môcť Európsky parlament skutočne spolupracovať. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz a nasleduje a pán Chorgi a Tondo. Ďakujem, pán predsedajúci. Máme tu jeden problém, pretože celá Komora parlamentu žiada, aby Európska komisia obnovila legislatívny balíček v tejto oblasti a pán Baro veľmi milo ako vždy nám povedal, že to je veľmi dlhá práca, že sa o tom veľa diskutovalo a že 1. januára to začne fungovať. Takáto je realita. A máme tu problém už vás vopred upozorňujem, pán Barot, že by ste mali oznámiť budúcemu komisárovi, pretože vy, ja to chápem, vy nemôžete nám teraz odpovedať, že keď príde na vypočutia do parlamentu, tak my sa ho spýtame, či skutočne mieni vypracovať legislatívny balíček v tejto oblasti, pretože celý parlament to žiada. A nie je to len otázka nejakého jedného legislatívneho problémiku. Nie ide o to, že parlament chce povedať, že my chceme zasiahnuť, ale my musíme zasiahnuť. Tento parlament musí zasiahnuť, pretože má legislatívnu funkciu od niekoľko dní. A práve v tejto oblasti to už nie je len otázka parlamentnej kontroly, chceme prísť s novými inými návrhmi. Ja samozrejme veľmi oceňujem mnohé smernice alebo rozhodnutia, ktoré sú tu. E, je tam síce veľa prázdnych miest, veľa e, právnej ne, neistoty, ale my by sme to chceli zreformovať a my chceme, aby sme no, s novými návrhmi Europol pracovala. Chcem, aby to urobil, pretože ja chcem, aby Europol išiel vpred, ale tiež chcem, aby ste rešpektovali práva tohto parlamentu povedať, čo si myslíme o týchto normách, pretože je to legislatívna funkcia a chceme túto funkciu vykonávať. Takže ja oznamujem, že keď príde budúci komisár na vypočutie, tak ho budeme žiadať, aby slúbil, aby sa zaviazal, že vypracuje legislatívne návrhy, aby e, Európsky parlament mohol pracovať ako spolulegislátor. Nič viac a nič menej. Ďakujem. Ďakujem pekne. No a ďalšou rečničkou je pani Krisbeck. Ďakujem, pán komisár. Drahí kolegovia, veľmi stručne a veľmi rýchlo budem sa venovať aj podstate, aj procedúre a trochu sa vrátim k tomu, čo už povedala celá skupina. Ak Výstavba priestoru bezpečnosti, spravodlivosti a slobody v EÚ je imperatívom pre nás všetkých. Je bez pochyby tiež modelom európke, európskej demokracie, ktorú chceme vybudovať. A mnohí si myslíme, že Europol je nástroj, ktorý by mohol byť adaptovaný, tak ale všetci si myslíme, že aplikácia, využívanie týchto prostriedkov, predovšetkým ľudských, ale hlavne technických na boj proti organizovanému zločinu, proti obchodu s ľuďmi a inými obchodom, aby všetko sa to organizovalo s maximálnou zárukou právnej bezpečnosti, pretože sa týka toto všetko podstaty, samotnej podstaty našej moci, základných práv a práv občanov EÚ procedurálne práva a postupy, no to budem asi sa opakovať, ale mene mojej politickej skupiny by som rada pánovi komisárovi povedala, že celá práca, ktorá bola vykonaná, nie je neužitočná, ale bolo by nepochopiteľné a zle pochopené našimi občanmi, že teraz, keď sme tak dlho čakali na aplikáciu na vytvorenie inštitúcií, E, z Lisabonskej zmluvy, tak teraz nebudeme mať e, trpezlivosť počkať niekoľko hodín alebo dní, aby sme mohli zrealizovať našu úlohu e, spoluzákonodarcu. Je niekedy dobré počkať niekoľko týždňov, aby sme mali text, ktorý bude vychádzať z našich procedúr a tiež by som rada vyjadrila polutovanie, že tu nie je rada, a, mene, a na komisiu navrhujem, aby sme mali nový legislatívny postup. Nepočuli sme rečničku na záver. Ďakujem pekne a teraz nasleduje pán Romeva i Rueda na jednu minútu. Ďakujem. V rovnakej línii, tak ako to povedali zelení, práve k otázke slobod hlavne keď hovoríme o tejto práci spolu zákonodarcu. A to je dôvod, prečo s tým súhlasíme, že takto sa nedá postupovať a musíme riešiť tie problémy, ale musíme mať aj kompetencie, ktoré nám legitímne patria. Ešte jeden bod k forenzným laboratóriám. veľmi jasne pripomenúť, že keď hovoríme o koordinácii a o potrebe koordinácie, musí sa to robiť decentralizáciou. V niektorých členských štátoch je len, je len, nie len jedno, ale viaceré centrum forenzných laboratórií, napríklad v Španielsku a inde. A treba to vedieť, aby sa koordinovala ich práca, práca nielen v rámci členského štátu, ale aj medzi nimi. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. No a teraz nasleduje eh, pani Rodia. Nech sa páči. Pán predsedajúci, drahí kolegovia, zopakujem to, čo povedali predrečníci. Európsky parlament sa má naliehavo vyjadriť pred aplikáciou Lisabonskej zmluvy textom Europolu, hlavne pokiaľ ide o ochranu e, súkromných údajov, e, ktoré Europol má postupovať tretím krajinám. Jednomyselne súhlasíme s tým, že odsudzujeme spôsob, ako sme sa museli k týmto textom vyjadriť v oblasti, ktorá bez pochyby bude e, v aplikácii spolurozhodovania po Lisabone. Mnohí si myslíme, že naši spoluobčania majú právo na bezpečnosť a že boj proti terorizmu je priorita. To všetko sa musí urobiť a urobiť sa preto, aby obyvatelia nežili neustále v strachu z terorizmu. Je teda dôležité, aby sme urobili všetko na posilnenie policajnej spolupráce, ale to sa nemôže urobiť za akýchkoľvek podmienok a predovšetkým nie na úkor základných verejných všeobecných práv, ako je právo na súkromný život, právo na pohyb a právo na e, názor. Prevencia zločinu sa nemôže obmedzovať len na viacej represie. Je cťou našej demokracie stále obraňovať základné práva a slobody, a ohrozovať ich len v prípade absolútnej potreby. Policajná spolupráca sa teda musí realizovať v presnom právnom rámci a potrebuje ochranu súkromných údajov a tiež e, vyrovnanosti a tiež správne proporcie údajov aj s cieľmi bezpečnosti. Z tohto dôvodu moja politická skupina žiada spolu s ďalšími radu aj komisiu, aby tieto návrhy stiahli. A ja tiež ľutujem, že tu rada nie je zastúpená. Ospravedlňujem sa, pán predsedajúci. Ďakujem pekne. A teraz dostáva slovo pán Baten. Ďakujem za slovo. Tieto správy práve dávajú priestor, aby Europol umožnil teda výmenu informácií medzi členskými štátmi. A ide o citlivé údaje, ktoré sa týkajú osob. Čiže nepovolené e, sprístupnenie takýchto informácií by mohlo byť ozaj veľmi škodlivé e, aj pre záujmy Europolu. Čiže samozrejme je tu záujem chrániť e, aj osobné údaje občanov, ale môžu sa treba aj veľmi citlivé informácie takto zhromažďovať zo strany inter, teda Europolu, napríklad aj sexuálna orientácia alebo bankové údaje a tak ďalej. Ale vieme, že vlastne e, máme dočinenia s celosvetovým zločinom a preto proste, či už je to z Latinskej Ameriky alebo z Ruska a tak ďalej. Čiže dôležité je, aby sa zabezpečil atribút náležitej policajnej práce. Koľky ale vedia, že pracovníci Európy majú imunitu pokiaľ ide o ich činnosť pri práci. Možno pre niektorých to nebude dosť signifikantné, avšak toto je koncepcia, ktorá je cudzia napríklad britskému vnútroštátnemu právu. A napríklad e, my v Británii napríklad e, si veľmi vážime slobody, ktoré nás doteraz chránili. Každý spravodajca je aspoň natoľko slušný, že hovorí, že tento návrh, alebo tieto návrhy by sa mali stiahnuť, kým nevstúpi do platnosti Lisabonská zmluva. A dúfam, že teda nič z toho nevojde, nedobudne platnosť. Posledným, kto prehovorí, je pán Andreas Melcer. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, keď kvôli aktivitám e, Europolu e, keď aktivita Europolu bude viesť e, k boji proti kriminalite, tak je to určite vynikajúce. Samozrejme, v budúcnosti by mal Europol bojovať proti všetkým formám medzinárodnej trestnej činnosti. A samozrejme, principiálne je to dobré, ak spolupráca rôznych orgánov vedie k boju proti trestnej činnosti. Avšak ochrana údajov v prípade neobmedzeného prístupu všetkých úra, úra, orgánov nie je vôbec regulovaná. E, no a, a ten úradník pre ochranu úra, úradov a, e, o ktorom vôbec nie je jasné, aké má kompetencie, to má uh, ošetriť. Už, už aj národné uh, legislatívy, národné orgány často prichádzajú na vlastné hranice a nemajú možnosť čo veľmi meniť. No a na úrovni EÚ to nebude asi iné a celkovo v mene boja proti terorizmu v, minulý, v minulom desaťročí boli obmedzované občianské a ľudské práva e, keď e, ministri spravodlivosti a vnútorných vecí práve teraz sa e, v súvislosti s Lisabonom dávajú Európskemu parlamentu, ktoré dáva Európskemu parlamentu kompetencie a ministri chcú niečo veľmi rýchlo prijať a tak to chcú urobiť len preto, lebo vedia, že existujú veľké povinnosti, lebo vedia, že čo sa týka SWIFTu, tak nevidú z toho len tak Eh, pretože keď sa Národným úradom dáva eh, toto právo, tak prečo eh, by malo byť dané Europolu a orgánom v USA? My musíme podľa môjho názoru jasne stanoviť limity. Ďakujem pekne, vážený pán Melcer. Máme ešte ďalších rečníkov, napríklad pán Busutil na 2,5 minúty. Pán predsedajúci, dovolte mi, aby som sa obratil na podpredsedu komisie, aby som mu pogratuloval a poďakoval za všetko, čo urobil ako komisár zodpovedný pre toto pole pôsobnosti. Ja dúfam, že, že dvaja, nie jeden, ale dvaja komisári, ktorí po ňom nastúpia, sa budú inšpirovať vašou politickou víziou vašim angažovaním aj vašou prácou. Ďakujem, pán podpredseda. Vážený pán predseda, prosím, dovolte mi venovať sa tejto tematike. My v nedávnej minulosti som navštívil úrad v mojej krajine, ktorý zodpoveda za Europol a za vzťahy s Europolom. No a šengenskú oblasť. V tomto eh, úrade pracujem viacero eh, policajných eh, policajtov a spolupracujú v tejto oblasti s inými policajnými orgánmi v iných členských štátoch. Ja by som im chcel poďakovať za ich prácu a chcel by som povedať, že počas tejto návštevy som dokázal skutočne oceniť obrovský význam Europolu. A skutočne som pochopil, a aké sú jeho úlohy, aké je ťažké bojovať proti trestnej činnosti, predovšetkým, keď dnes žijeme v priestore, kde zaručujeme slobodu pohybu. Dôvod, prečo hlasujeme proti tomuto návrhu, nie je taký, že máme niečo proti Europolu, avšak Ehm, radi by sme ako Európsky parlament eh, chceli mať eh, silnejšie slovo pri zriadovaní tejto agentúry, aby ehm, bola efektívnejšia v boji proti trestnej činnosti. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán Busutil. A ďalším rečníkom na 1,5 minúty Rozario Kočeta. Pán predsedajúci, drahí kolegovia, Následne žiadosti rady, pokiaľ ide o návrh, pokiaľ ide o výmonu údajov k tretím krajinám, sme toho názoru, že tento návrh, keby sme ho prijali, dostali by sme sa do absurdnej situácie e, výmeny informácií medzi Európolom a tretími krajinami a to bez toho, že by Európsky parlament schválil zoznam týchto tretich krajín, takže tento návrh dáva pocit, že to, čo je napísané v osobných údajoch alebo to, čo je k tomu napísané, ako by sa vytvárala skutočná neobmedzená databáza, ktorá by mohla byť k dispozícii tretich krajín a nezadefinovaný parlamentom odsek 15.2 sa hovorí, že v prípade absolútnej potreby pokiaľ ide o zločiny, je možné postupovať údaje o pôvode, o rase, vierovýznaní, filozofii pri príslušnosti k určitým menšinám bez toho, že by sme absolútne potrebovali nejaké e, schválenie. Ja by som bol rád, aby sa teda toto zhodnotilo. Pokiaľ ide o mňa, ľudské bytosti my všetci sme len jednej rasy, ľudskej rasy a z týchto dôvodov e, si myslím, že treba zdôrazniť to, že Európsky parlament musí fungovať v kompetenciách, ktoré mal schválené a tie návrhy, ktoré boli predložené, musíme odmietnúť. Alvar. Ďakujem pekne. Ďalší rečník na jednu minútu je Aleksandr Alvaro. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja sa môžem len prijať k gratuláciám Simona Busutila k práci podpredsedu komisie pána Baroa. Nebolo to určite jednoduché, ale verte mi, vážený pán podpredseda, eh, že ALDE vás vždy podporovalo. Eh, no už mnohé už bolo povedané k Europolu. Nemyslím si, že musím opakovať to, že povedali kolegovia totiž, že eh, je zvláštne, že pred vstupom Lisabonu do platnosti to má ešte prejsť parlamentu a preto je len prirodzené, že parlament tieto návrhy zametne. a je rovnako škoda, že rada nás nepoctila svojou prítomnosťou, aby e, si vypočula tieto pripomienky, aj keď som si istý, že sa k nedostanú. E, k správe Kirkov som chcel e, o tých forenzných laboratóriách niečo hovoriť, a totiž, že my sa musíme zamyslieť nad tým, že či by sme nemali začať detailami, a totiž aké dáta a ako sa môžu prenášať a postupovať a ďalej práve v prípade forenzných laboratórií. Ak sa takéto dáta budú prenášať a porovnanie nebude súhlasiť, tak to bude viac na škodu ako na užitok. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom na 1,5 minúty je pán Ernst Strasser, vážený pán podpredseda komisie Barov Ďakujem veľmi pekne za pochopenie, e, za jasnú, e, jasného postoja parlamentu v procesuálnych otázkach. My nezamietame návrh komisie, nie, my sa chceme však podielať e, na spoluvytváraní legislatívy. Celkom jasne je Európou jedným z úspechov Európskej únie, predovšetkým v boji proti eh, drogovej kriminalite, obchodovaniu s ľudskými bytostiami, eh, terorizmu a financovania terorizmu a falšovania peňazí, je skutočne eh, Európou platformou na výmenu informácií a koordináciu sieti. No a je dôležité, aby sa aj naďalej budoval a preto sa dá len privítať vytvorenie novej bázy ktorú bude agentúra. Potrebujeme výmenu údajov na to, potrebujeme prepojenie e, v rámci EÚ a policajných zborov EÚ. Potrebujeme to na to, aby sme dokázali úspešne bojovať proti terorizmu a zločinu, ale potrebujeme to tiež, a treba to veľmi jasne povedať, na zabezpečenie občianských práv a práv európskych občanov existujú jasné európske hodnoty, ktoré sa objavili aj v uznesení o Swifte, v, ktorý bol prijatý v parlamente, ktoré bolo prijaté v parlamente. No a treba jasne povedať, že rada a komisia, komisia rade treba jasne povedať, že táto základná línia sa musí aplikovať aj v rokovaniach sa USA. To musíme európskym občanom zaistiť. Ďakujem veľmi pekne, pán Strasser. A ďalšou rečničkou je pani Kinga Gönz na 1,5 minúty. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja sama som tiež veľmi rada, že je tu záujem o reformu Europolu a v tomto smere je naozaj škoda, a to už spomenuli viacerí, že tu nie je zástupca rady prítomný. Chcela by som povedať, že vlastne už pred desiatimi rokmi sa rozhodlo, že táto sieť je potrebná, vtedy vzniklo vlastne to rozhodnutie, že áno, ale zatiaľ sa ukázalo, že je potreba takúto sieť mať a že majú byť v podstate použité prostriedky pre spoluprácu s rôznymi civilnými orgánmi a viaceré európske štáty pokladajú toto za dôležité. To, že Európsky parlament teraz vlastne nepríjme tento návrh, to je určite práve kvôli tomu, že vlastne vďaka Lisabonskej zmluve bude potom ten nový návrh mať ešte silnejšiu legitimitu. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pani Cecilia Lindström. Má jednu minútu. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Pán predseda. Žiaľ, nepodarilo sa nám v Európe ešte zastaviť obchod s, ľud- s ľuďmi. Ženy a deti sú predávané ako tovar. A to aj v členských štátoch. A podľa Europolu asi pol milióna žien sa v roku 2009 kúpilo a predalo v Európe. Preto treba vypovedať prísť so stratégiou, ako bojovať proti tomuto javu. Inštitúcie EÚ majú svoju úlohu aj v tom, že teda majú bojovať proti organizovanému zločinu, ale bohužiaľ v súčasnosti je ešte v tejto oblasti dosť veľa nedostatkov. Spolupráca medzi jednotlivými orgánmi, teda aj medzi parlamentom, radou a komisiou sa musí ešte posilniť a musíme sa vynasnažiť ozaj úspešne bojovať proti organizovanému zločinu. Mafia, a iné trestné činy, ktoré, teda trestné činy mafiánskeho typu a iné aktivity sú tým, sú to oblasťou, ktorú musíme potierať. Takáto sieť, o ktorej hovoríme, tá by umožnila lepšiu spoluprácu a posilnila by možnosť zvýšenia bezpečnosti našich občanov. Čiže efektívna spolupráca medzi Eurojustom a Europolom, verím, bude napredovať, ak máme naozaj úspešne bojovať proti zločinu. Predovšetkým proti mafiánskym organizáciám v oblasti organizovaného zločinu. V roku 2009 obchod s ľuďmi skutočne má až také dimenzie, že je to nehodné Európy. Ďakujem. Ďakujeme. Ďalšou rečníčkou je Birgit Sippel. Ďakujem, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, dnešná rozpráva a práve s nej vyplývajúce rozhodnutia by nemali byť formalistické, ale mali by sme diskutovať politicky. Jednotné štandardy pre laboratórne činnosti sú samozrejme dôležité pre eh, dobrú spoluprácu polície a súdnictva, ale hm, za tento krátky čas sme nemohli diskutovať o mnohých aspektoch. V jadre však ide o inú otázku, o otázku, do akej miery politickí aktéry zohľadňujú práva parlamentu, občanov v rámci novej Lisabonskej zmluvy a ako vážne toto všetko berú. Uvediem príklady. Lisabonská zmluva popisuje vysokú predstaviteľku ako silný hlas Európy a je veľmi poľutovania hodné, že členské krajiny tu e, používajú ešte aj iné kritéria. Dohoda, ktorá e, je v mnohých ohľadoch sporná, by budúci pondelok mala byť ešte raz Európskym parlamentom preverená. E, naprie, na, e, a v rozpore s takýmto podnetom sa všetko veľmi rýchlo e, stihlo. Sú tu ešte neotvorené té, témy. Pred vstupom Lisabonskej zmluvy do platnosti by sme mali ešte uvažovať o budúcnosti, ktoré by nám nemali obmedziť našu rozhodovaciu schopnosť. Pýtame sa, prečo to pri iných témach bolo možné pri, e, po, poskytnúť ešte nové podnety. Rada a komisia tu strácajú šancu vyslať e, občanov Európy jasný signál, signál pre angažovanú implementáciu zmluvy pre demokratickú Európu e, občanov. My ako parlament máme len jedinú šancu, musíme tieto návrhy zamietnúť, pretože chceme širšiu politickú diskusiu, chceme v záujme občanov naše posilnené práva implementovať teraz a nie v blízkej alebo dokonca vzdialenej budúcnosti. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz Luigi de Magistris. Ďakujem, pán predseda, táto veľmi zaujímavá rozpráva E, nám poskytla veľmi zaujímavé informácie, pokiaľ ide o túto sieť o prevenciu e, trestných činov. My ako parlament sme v dvoch ohľadoch veľmi dôležití. Poprvé, pokiaľ ide o kultúru, organizovaný zločin, e, mafia, to všetko sú do určitej miery kultúrne f, e, fenomény jeden z Talianov, ktorý bol e, zavraždený mafiou, hovoril že, o tom, že mafia nemá ani začiatok, ani koniec. Dôležité je širšie zapájanie parlamentu. Musíme byť aj efektívnejší, e, predovšetkým prostredníctvom implementácie e, európskeho prokurátora a tiež E, e, vyjasňovaním trestných činov, ktoré v určitých krajinách e, fungujú, v iných nie. Mám tu na mysli napríklad zákony o príslušnosti k mafiánskym združeniam. Mafia medzičasom má už schopnosť prenikať inštitúciami a je tu úzke spojenie medzi mafiou, korupciou, o tom hovoria aj najnovšie správy, a mafia tiež E, má do činnosti aj s podvodmi v oblasti subvencií. Ďakujem. Teraz pani e, Saracciani. Grazie Presidente. Mm, in quanto relatore ombra di uno dei dossier... Ďakujem, pán predseda som e, e, jedna zo spravodajky e, k tejto zložke a musím, som stieňových spravodajcov a súhlasím s tým, čo povedali predreč, predrečníci. Europol zjednodušuje vyšetrovanie v členských krajinách a je dôležitým nástrojom v boji proti zločinnosti. Na jednej strane musíme proti zločinu bojovať efektívnejšie, na druhej strane je tiež potrebné, aby sme jasne presadzovali právomoci tohoto parlamentu. Rada sa rozhodla, že schváli texty k balíčku Europolu, a to 30. E, oktobra. Nechcú čakať až na obdobie, kedy e, bude mať parlament rozhodovacie právomoci e, podľa Lisabonskej zmluvy platnej od začiatku decembra. Nie je však možné za- zablokovať činnosť Europolu, to my ani nechceme. Chceme, aby Európskemu parlamentu boli priznané jeho právomoci, hlavne v takých dôležitých otázkach, ako je priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti Myslíme si, že by bolo správne ponechať parlamentu väčšiu možnosť kontrolovať aktivity Europol, aby sme mohli overiť, že spracovávanie údajov, ktoré Europol má, nebude nejak poškozovať práva európskych občanov. Ďakujem. Ďalší rečník je pani eh, Monika Flašiková-Beňová. 1,5 minúty

Köszönöm, asszonyom. Következő néhány percben catch the eye. Ďakujem. A teraz sa dostávame... Túr úr. Pán Artur, zasad... Ďakujem bardzo, pani przewodniczący. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení kolegovia, ako právnik a bývalý policajt chcem povedať, že rámcové rozhodnutie rady je mimoriadne dôležité. Snaží sa, aby všetky forenzné laboratória, ktoré poskytujú genetické údaje, boli v súlade e, s normou 1725. Teda ide o posilnenie dokazovacieho postupu a zvýšenie e, dôvery v právny systém. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Zámske, ďalší, ďalší rečník. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa vám poďakovať za to, že sa opäť venujeme tejto otázke a je to druhýkrát za pol roka a potom vlastne budeme pred tým istým problémom, pretože na jednej strane budeme chcieť e, posilniť políciu a Europol, aby fungovali účinne, ale na druhej strane musíme pamätať na to, že tu e, sa pohybujeme v ľudskoprávnej oblasti a veľmi často ide aj o citlivé údaje. A keďže ešte stále stojíme pred tou istou úlohou, tak chcem pritiahnuť pozornosť na článok 15 nariadenia, kde ide o e, e, vzťahy Europol a partnerov a taktiež e, ide o výmenu údajov, citlivých údajov, takže tam stojí, že sa takéto údaje dajú vymieňať, ak sú potrebné. Ale kto rozhoduje o tom, či sú potrebné alebo nie, to je veľmi dôležité. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Zdá sa, že už sa nik nechce spontánne vyjadriť a preto dám slovo komisárovi Žakovi Barotovi, aby sa vyjadril k tomu, čo sme dnes večer počuli. Vážený pán predseda, moja úloha nie je veľmi jednoduchá, keďže tu nie je rada. Ale chcel by som uviezť niekoľko dôvodov, ktoré vašu komisiu priviedli k tomu, aby e, súhlasila s týmto predložením dokumentov. Čo sa týka Europolu, dá sa ťažko uh, zastaviť e, transformovanie Europolu na agentúru. Budú ďalšie dokumenty o Europole a vtedy Europarlament už e, bude mať úlohu e, spolu zákonodárcu, takže dá sa to ťažko zastaviť. Chcem upresniť, že na hlave Europolu teraz je veľmi kvalitný človek, Brit, a e, bolo by naozaj škoda zastaviť e, činnosť Europolu. Čo sa týka ďalších dvoch dokumentov, treba si uvedomovať, že akreditácia e, laboratórií spolu s dvoma ďalšími dokumentami sú iniciatívou Rady a členských krajín. Ale je pokrokom, že členské krajiny súhlasia s myšlienkou akredita- akreditácie činnosti takýchto laboratórií práve s cieľom získať dôveryhodné údaje. Takže je to skôr pozitívne, je to krok vpred. No a čo sa týka siete, možno tu vaše pripomienky sú najosvedčenejšie, najoprávnenejšie takúto prevenčnú sieť bude treba posilniť a dať jej nové úlohy v budúcnosti a ja vám rozumiem. Chcem sa poďakovať pánovi Štráserovi a pánovi Busutilovi za to, že eh, pochopili, že keďže ja a bol tu aj predseda výboru Libe pred chvíľou, ale že mne naozaj veľmi záleží na tom, aby bol eh, parlament zapojený do tejto činnosti. Za posledných rokov som mohol pracovať hlavne vďaka podpore parlamentu. Takže viete, že ja naozaj uh, Chcem, aby bol parlament plne zapojený. A ešte by som chcel povedať, že komisia si myslí, že potrebujeme naozaj úplnú analýzu od prípadu k prípadu, aby sme rozhodli, či musíme e, zmeniť aký v treťom pilieri. Musíme si uvedomiť, že sme v prechodnom období. Prechádzame z interguvernumentálneho na komunitárne. Viem, že vy všetci sa chcete zapojiť do policajnej spolupráce, ktorá samozrejme bude rešpektovať e, práva osôb a taktiež e, hodnoty EÚ. To je samozrejme. A začatie činnosti parlamentu to bude naozaj prínosné v budúcnosti v pri takýchto dokumentoch, pretože budeme môcť zajsť ďalej v oblasti policajnej spolupráce. Samozrejme, opäť v súlade s hodnotami a s právami občanov, takže opäť je to prechodné obdobie. Ja rozumiem, že eh, vy si želáte už teraz byť e, zapojený do prípravy takýchto e, dokumentov, ale chcem vám to ešte raz opakovať. Komisia e, si myslí, že vďaka úplnej individuálnej analýze bude možné prehodnotiť aký v treťom pilieri. A ak súčasné nástroje sú zastarané, musia byť aktualizované a doplnené, tak vtedy bude možné prekladať návrhy. Moji nástupcovia predložia návrhy, vďaka ktorým Európsky parlament bude schopný zlepšiť e, dokumenty, pretože parlament bude spolu zákonodárcom. A tu opäť zopakujem, že ja e, v závere svojho mandátu budem veľmi pozorne počúvať, aké návrhy má Európsky parlament. Ale naozaj, verte mi, my si uvedomujeme, že bude niekoľko zásadných textov v oblasti policajnej a justičnej spolupráce, ktoré budú musieť byť e, prehodnotené. No ale dúfam, že e, pochopíte, Eh, aké sú dôvody, ktoré nás vedú k tomu, aby od 1. januára Europol bol agentúrou, aby pokračoval vo svojej činnosti a aby sa odzrkadlili eh, pokroky v členských krajinách, čo sa týka akreditácie forenzných laboratárií a rozšírenia siete na prevenciu trestnej činnosti. Ale zopakujem, rozumiem eh, stanovisko Európskeho parlamentu a ver, vedzte, že e, ako sa len bude dať, e, budem e, v nadchádzajúcich týždňoch obhajovať veľký priestor slobody a bezpečnosti, ktorý členské krajiny budú budovať spolu s Európskym parlamentom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. V nadchádzajúcich minútach bude možné hovoriť aj e, so spravodajcom pánom Nicholsonom. Ďakujem. Myslím si, že toto bola veľmi dobrá rozprava. Myslím si, že tí, ktorí tu dnes hovorili, hovorili e, e, pomenovali, absent, hovorili už o absencii predsedníctva. So pár poznámok. Súhlasím so Sophie Intveld. Samozrejme, že chceme mať dlhodobo silný Europol, chceme silnejšiu spoluprácu. Musíme sa len pozrieť na množstvo problémov na hraniciach, pokiaľ ide o pašovanie ľudí, e, medzinárodnú zločinnosť a tak ďalej. E, hovorca EPP e tu pomenoval skutočnosť, ktorá mi je veľmi blízka. Ide o súvislosti obvinovania obetí a nepáchateľov. Tak často vidíme, že väčšie sympatie a podpora sa dostáva tým, ktorí páchajú činy a nie obetiam ktorým sa čosi udialo. E, v mnohých oblastiach sa to dá dokázať a neexistuje spôsob, e, ako toto vôbec považovať za priateľné. Musíme viac e, podporovať obete, obete. Treba zabezpečiť, aby to, že nemôžu byť predsa na jednu úroveň daní páchatelia s obeťami E, e, e, je veľmi ťažké predstaviť si, že by sme vedeli žiť bez spolupráce. Taká je realita. Poviem vám príklad. Severné Írsko, odkiaľ pochádzam, u nás spolupráca medzi polic, poli, policajnými zlož, zložkami v Severnom Írsku a na juhu boli dôležité pre, pretože aj tak sa nedarí zabezpečiť vniknutiu miliónov falošných cigariet na naše e, trhy, pretože spolupráca medzi nimi nestačí, treba sa spolupracovať so zložkami aj ďaleko na východ, potrebujeme Interpol, Europol, musíme spolupracovať tam, kde je to najlepšie pre dobro všetkých. Ďakujeme pán Nicholson a ďalším rečníkom bude, bude pani e, Sofia Intveld. Ďakujem, pán predseda, kým e, poviem zo pár slov. Tiež chcem vyjadriť vďačnosť pánu komisárovi Barotovi a len dodám, že vy ste nastavili laťku e, vašemu následovníkovi pri, veľmi, veľmi vysoko. Nechcem ísť do detajlov, pretože takáto rozpráva by mala nas, nasledovať neskôr. Vrátim sa však k postupu. Chcem vyjasniť vec, e, jednu vec. E, Eh, hovorili ste tu jasne o neobsadenom kresle predsedníctva. Je tu veľmi dobrý dôvod, prečo sa rada tak so všetkým ponáhla, pretože eh, nechce zastaviť Europol, aby fungoval od 1. januára, by mal byť funkčný a pracovať. Ale ak by rada naozaj chcela eh, vypočuť si názory Európskeho parlamentu, mohla tu byť a mohla začať s procesom oveľa skôr než koncom júla mohla prijať ponuku Európskeho parlamentu na veľmi zrýchlený postup, pretože parlament si vždy hľadí na svoju zodpovednosť a ak treba, pracujeme rýchlo. Ponúkli sme to rade, chceli sme postup, ktorý by naozaj e, postupoval v duchu Lisabonskej zmluvy. Chceli sme o predlženie o mesiac, ale rada jednoducho ochotná nebola takéto rozšírenie prijať. A to, že tu dnes nie sú prísomní a že ich nezaujalo možnosť hovoriť s parlamentom, len dokazuje, že, sa, e, že nechcú Európsky parlament zapájať. Jednoducho nie sú úprimní a to lutujem, pretože 7 e, dní a 3 hodiny e, od tohto okamžiku naša spolupráca nutná bude. Nejde tu o len o, na, naš, naše ego, ako povedal jeden z predrečníkov. Nie je to dokonca ani o, o tom, že parlament, Európsky parlament sa dostával na vedľajšiu kolej. Nie, a dokonca ná, e, nie, ani o národných parlamentov na vedľajšej kolej. Je to skôr o zodpovednosti. Ide tu o dôležité rozhodnutia, ide tu o e, prenose osobných e, údajov a e, dôverných e, dokumentov. E, E, ide tu o e, dôležité utajované informácie. To je pre našich občanov dôležité. A e, tu sa týmto občanom rada musí zodpovedať oveľa viac než nám. A pokiaľ ide o stanovisko Európskej rady, že vychádzajúc z toho, že tento balíček veľmi urýchlili, že prislúbili, že pre, zrevidujú alebo stiahnu toto opatrenia, v maximálnom období 6 mesiacov a že plne zapoja Európsky parlament v úplne regulérnom spolurozhodovacom e, postupe by znamenalo, že by to bolo e, transparentné vo vzťahu k občanom. Ďakujem a teraz pán Albrecht. Dve minúty. Chcel by som samozrejme poďakovať komisii za prácu, ktorú odviedla v súvislosti s Europolom. Tiež by som rád povedal, že nejde o to, aby proces transformácie z Europolu na agentúru EÚ e, malo, aby sa tomuto procesu malo zabrániť. Ide skôr o otázku, e, aké kompetencie e, sa poskytnú a je to, myslím si, veľmi senzibilná otázka, o ktorej diskutujeme v parlamente. V demokracii v rámci demokracie, e, v ktorej sa tu diskutuje. Ako to pani Invent už povedala, je skutočne veľmi škoda, že rada nie je prítomná, aby si vypočula túto kritiku. Kritiku považujem za fundamentálnu v demokracii. Pevne verím, že sa teda rád aj vyjadrí e, k tejto, e, rada vyjadrí k tejto kritike. Potrebujeme európsku parlamentnú diskusiu o právach občanov na jednej strane, ale na druhej strane potrebujeme aj diskusiu o efektivite bezpečnostnej politiky. Potrebujeme európsku e, debatu, kde, do ktorej budú zapojené nielen Európsky parlament, ale aj národné parlamenty. Ďakujem teda spravodajcovi ja pevne verím, že rada sa bude e, patrične ku kritike, ktorá tu bola vyslovená, aj v budúcnosti správať. Ďakujem. A teraz prosím pana e, Augustina Diaza de Mera. Ďakujem, pán predseda. Musím povedať, že respektujem Europol a takisto podporujem Europol. Želal by som si, aby Europol čo možno najrychlejšie splnil všetky e, humánne e, požiadavky a prevz, svoje, prevzal svoje úlohy v duchu Lisabonskej zmluvy. Fácit, čo vlastne je Europol? Toto nové pracovisko nie je to už medzištátna agentúra, ale agentúra spoločenstva pod kontrolou Európskeho parlamentu. Ale čo je to najkrehkejšie? E, to je e, práve tá kontrola Európskym parlamentom. Nemôžeme preto akceptovať, ak sa e, niektorí unáhlia v tejto E, záležitostí. nesmú byť takisto oklieštené ani kompetencie Európskeho parlamentu a preto tiež nemôžeme akceptovať skutočnosť, že rada nie je prítomná. Zajtra počas hlasovania požiadame radu o objasnenie, ako ste to už povedali Rada by sa mala zaviazať predložiť nový legislatívny balík v zmysle Lisabonskej zmluvy a to v najbližších šiestich mesiacoch. A záverom, pán predseda, dovolte, aby som povedal následovné. Nemožno povedať, že my sme prispeli k tomu, e, čo sa tu dnes kritizuje. Dnes sa hovorilo o e, šiestich témach, šlo o e, akreditáciu kriminálno-technických eh, laboratórnych činností a ďalej sme tu mali ešte štyri správy o Europole. Vieme všetci, aká dôležitejšia je táto rozprava. A práve preto nemôžem akceptovať, že eh, parlament eh, znemožnil, aby, boli, aby bolo možné prediskutovať tieto témy jednotlivo. Preto by som si želal, aby sme v budúcnosti rozumnejšie postupovali v týchto záležitostiach a e, tieto témy, ktoré sú také dôležitejšie, boli prediskutované serióznejšie. Ďakujem. Teraz Sonia Alfano za dve, na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom, ktorí vystúpili. Chcem sa poďakovať aj komisárovi Barotovi. Naozaj e, zohľadnil naše obavy a my sme nechceli jednoducho, aby povedal nie rade. Vieme, čo sa stane s Lisabonskou zmluvou v krátkej budúcnosti a e, úloha tohto parlamentu bude zásadná. Ja som e, požiadala radu o to, aby hneď po vstúpení do platnosti Lisabonskej zmluvy prišla s návrhom ambicioznejším, e, ktorý by išiel nad rámec siete na prevenciu trestnej činnosti. Takže naozaj je zásadné, aby sme povstali a povedali nie. Parlament má právo e, fungovať na základe spolurozhodovania pri takýchto dôležitých otázkach. Chcem sa poďakovať pánovi Nikolsonovi za to, čo povedal. Hovoril o úlohe obetí a taktiež e, páchateľa. Väčšinou e, je to presne naopak. Za posledné mesiace som videla, že EÚ e, veľkú dôležitosť pripisovala boju proti terorizmu, ale bohužiaľ nie je voľma, vôľa bojovať nielen proti zločinnosti, ale organizovanému zločinu. Nevieme si predstaviť prevenciu bez toho, aby sme mali takú úplnejšiu e, represívnu činnosť aj voči terorizmu a organizovanej činnosti. Bolo tu pripomenuté zavraždenie sudca, sudcu Falkóneho a ja chcem povedať, že príliš často e, dochádza k zamienianiu e, pozície páchateľa a obete ale e, úlohu tu zohrávajú aj vlády. E, spomeniem e, v Taliansku obete terorizmu sú videné jedným spôsobom, obete mafie iným spôsobom, ale to nemôže pokračovať, pretože ak Európa chce svoju mať vlastnú politiku v takejto oblasti, tak potom nemôžeme e, aby, dopripustiť, aby naďalej platilo také rozlišovanie. Ďakujem, týmto sa končí táto rozprava. Chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí zablahožovali e, komisárovi Barotovi za zodpovednú prácu a úsilie. Hlasovať sa bude zajtra. A rend értelmében a következő Teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu na programe.